Teraz prejdeme k bodu voľby podpredsedov. Čo sa týka volie podpredsedov Európskeho parlamentu, ja by som navrhovala by sme si na 13.00 stanovili čas na, po vyhlásenie kandidatúry na R00101. To je panoramatická kancelária v predsedu parlamentu v Louis Weiss. Ja viem, že všetko ja to chápem tak, že všetko nám je jasné a preto ukonč, e, prerušujem e, túto schôdzu a budeme pokračovať o 15. hodine 00. Ďakujem vám všetkým. Congratulations. Okay. It's fine. Okay. Thank you.